ďalší bod na programe. Ide o otázku na ústne pre skúmanie koeficientu na podporu MSP. Máme 5 autorov tejto správy, takže si ich jedného po druhom vypočujeme. Ako prvý pán Tajani na dve minúty. Ďakujem pekne, pani predsednička, pán komisár. Táto otázka nosné zodpovedanie jej cieľom je prispieť k procesu revízie eh, podporovacieho faktora pre malé a stredné podniky. To je nevyhnutné opatrenie, pokiaľ ide o prístup k úverom pre malé a stredné podniky. Malé a stredné podniky sú motorom nášho hospodárstva. Vlastne generujú 55 eh, HDP Európy a asi 80 miliónov zamestnávajú našich spolobčanov. A na to, aby naďalej pokračovala rast, malé a stredné podniky musia byť podporené financiami, ktoré im umožnia e, presiahnuť ten rozmer vnútorný, vnútroštátny, aby mohli investovať do nových projektov, aby mohli príjmať nových zamestnancov. Na to, aby bol dosiahnutý tento cieľ, nestačí len menová politika Európskej centrálnej banky E, pokiaľ ide o znižovanie tých horúkových sadzieb, keď si to vezmeme, tak e, ťažko nahradiť takýto nástroj e, v rámci reálnej ekonomiky. Včera Medzinárodný menový fond nás varoval o stagnácii, ktorá prebieha aj v Európe a na toto, na, zniženie, na zrušenie tej stagnácie treba pomôcť malým a stredným podnikom, treba zabezpečiť väčšiu flexibilitu. Vďaka tomuto faktoru podpory e, za posledný rok a pol e, bankové úvery na malé a stredné podniky sa zvýšili o 2 e, keď si to porovnáme s 7 ktoré išli na veľké podniky. Asi o 20 bazických bodov sa znížili úrokové sadzby pokiaľ ide o tú revíziu z konca roka, my požadujeme o to, aby takýto faktor e, bol potvrdený a aby bol rozšírené jeho uplatnenie aj na úvery, ktoré presahujú milióna pol eur a tým pádom znížime a teraz zrušíme ten teraz predpokladaný prach. To by teda umožnilo viacerému počtu, väčšiemu počtu e, podnikov stredného rozmeru takýmto spôsobom mať prospech z takéhoto faktoru. Ja e, podporujem aj záväzok pána komisára Hila, aby sa toto stalo e, medzinárodným záväzkom prostredníctvom Bazilejského výboru. Thank you. Speaker is Madam... Ďakujem a teraz pani Ferreira, ale nie som si istá, či tu je. Takže pokračujeme pani López na dve minúty. Buenas noches y gracias, presidenta. Dobre čo ďakujem. Eh, štáty Európskej únie, ako aj moje, kde eh, vyznačené záujmy eh, najsilnejšie zasiahli pracujúcu triedu a rozložili socioekonomickú sieť, ktorá existovala pred krížou. A toto vysvetľuje situáciu malých a stredných podnikov a mikropodnikov. Nútené zmiznutie sporiteľní a koncentrácia v bankách bankovom sektore um, uh, úverové zdroje na špekuláciu a e, malé a stredné podniky však e, sú e, zakotvené produktívne vo svojom území a odkazané na miest na spracovanej sily a preto ich nezaujímajú tieto nové banky a ako hovoríte, malé a stredné podniky majú ísť na burzu, aby získali uverovanie a tým majú postupovať ešte väčšie riziko. A rovnako aj ekonomická nestabilita a zhoršovanie socioekonomických podmienok e, väčšiny pracujúcej e, triedy e, pridali neistotu pre malé a stredné podniky. Pre veľké podniky je um, zhoršovanie pracovných podmienok ďalším nástrojom pre boj v globálnej konkurencii. Ale malé a stredné podniky sú tiež ich um, potrebitelia, a len zlepšenie pracovných podmienok im zabezpečí Eh, umiestnenie a eh, predaj ich eh, produktov. Keď samotná banková agentúra pre bankový dohľad v Európe už sa prejavila, že z nej nič dobre nevychádza a nestabilita a ekonomické uviaznutie, ktoré ste vnútili štátom prostredníctvom ich politiku úspor musíme postúpiť k naozaj transformačným politikám a e, e, budovať e, spoločné podniky, ktoré sú ozajstným kapitálom. Ja. Ďakujem. Ďakujem teraz, pán Tojer. Ďakujem pekne, pani predsednička, vážený pán komisár pri e, schváľovaní e, rozpočtov rada a parlament zvedzujú za to, aby tam boli e, menšie požiadavky na vlastný kapitál pre malé a stredné podniky. To je tu správa Bazileckého výboru kde sa ukazuje, že v 9 členských štátoch, ktoré boli skúmané, banky nedržiavajú bazilecký právny rámec. Ehm, takže to eh, nás eh, primelo k tomu, aby sme my ako parlament vyjadrili náš názor, že pre malé stredné podniky by mala platiť e, podmienka menšieho vlastného kapitálu, aby sa do budúcna financovanie týchto firiem e, podarilo zabezpečiť. A nejde o to, že by malé stredné podniky nemali problémy s financovaním. E, týka sa to nielen periférie, ale aj tých krajín, ktoré sú teraz na tom hospodársky pomerne dobre, tak tam sú firmy, ktoré im padne veľmi zaťažko dostať sa k financovaniu. A vzhľadom na to, že prevažný čas financovania malostných podnikov, 99% predsa podnikov sú malostné podniky, 23 miliónových v Európe, takže aj do budúcna potrebujeme úverové financovanie a nedá sa očakávať, že eh, malé a stredné podniky kapitálovou eh, úniou eh, sa dostanú k peniazom jednoduchšie, takže liberáli hm, vysielajú jasný signál, že musíme spoločne naprieč parlamentom vyzvať komisiu, aby hľadala cesty, ako do budúcna udelovanie úverom malým a stredným podnikom bol zabezpečené. Banky sa stiažujú na veľkú administratívu. Frankfurtská univerzita predložila k tomu zaujímavú štúdiu. Potvrdzuje to, že malé a stredné podniky sú znevýhodňované, takže je potrebné konať a prosíme komisiu, aby konala v záujme marxovných podnikov a zamestnanosti. Ďakujem. Ďakujeme. A teraz pani Swinburne. Ďakujem, pani predsednička. Malé a stredné podniky v Európe, vrátane Velsu, e, sú naozaj veľmi odolné vo finančných krízach, ale teraz potrebujú kapitál, aby mohli rásť. Regulácia, ktorú sme po finančnej kríze prijali, zdôrazňovala vyššie kapitálové požiadavky pre úverové inštitúcie a my sme v Európskom parlamente chceli znížiť dopady, ktoré by to malo na e, pôžičky pre reálne hospodárstvo. Čiže tento podporný faktor pre malé a stredné podniky bol zaviedený tak, aby banky malým vlastným podnikom poskytovali e, pôžičky kapitálové e, požiadavky e, boli v tomto prípade e, čiastočne znižené. Ale bohužiaľ reálne dopady neboli požadované došlo k značnému zniženiu financovania mrzných podnikov 95 miliard roku 2008, teraz asi 54, teda, teraz znamená dobe 2014. Pokiaľ ide o veľké firmy, tak tam sa požičky už obnovili na úroveň spred krízy. Eh, takže eh, podpora eh, marketných podnikov tohto koeficientu je pochybná. Je to ťažké však vyhodnotiť bez kontextu dôvera v malé a stredné podniky. Napríklad tu je potrebné tiež zohľadniť, ale v mojom volebnom obvode a údaje Bank of England poukazujú na to, že 70% malých a stredných podnikov, ktoré požiadali banku o požičku, že tú požičku dostali nestalo. Takže EBA asi e, rieši iba e, toto percento e, a nezaoberá sa kapitálovými požiadavkami. DG Fismo, DG Grow by mali riešiť dôveru v sektore bankových podnikov globálne a nebrať koeficient na podporu malých podnikov izolovane. Ďakujem pekne a teraz dostáva slovo komisár Hahn, aby na otázku reagoval. President, uh, ladies and gentlemen, the Commission is aware of the importance of uh, the role played uh, by small and medium-sized enterprises. Áno, si veľmi eh, ležia na srdci malé a stredné podniky, ktoré prispievajú k rastu a zamestnanosti Európskej únii. A komisia chce identifikovať najlepšie politiky a nástroje na riešenie ich eh, potrieb financovania. Malá a stredné podniky majú prekážky v študálnom financovaní, um, to už tu odznelo viackrát, do veľkej miery závisia od uh, bankového financovania, pričom uh, veľké podniky majú diverzifikovanejšie zdroje financovania vďaka prístupu ku kapitálovým trhom závislosť na bankových pôžičkách a teda menšia diverzifikácia zdrojov eh, spôsobuje väčšiu závislosť masných podnikov na eh, fázach hospodárskeho cyklu. No a tie európske malosedné podniky majú veľké problémy eh, v prístupe k financovaniu v súvislosti s finančnou krízou. Situácia je závažnejšia v niektorých krajinách a mm, to teda odražia otázka Európskeho parlamentu. V tomto duchu Európska komisia podporila kapitálové požiadavky, e, teda ich začlenenie do koeficientu na podporu malých a stredných podnikov, e, čiže e, zohľadňovanie rizika, väčšie kapitálové poplatky a zníženie kapitálových požiadaviek pri požičkách pre malé a stredné podniky. Tento koeficient máme už od roku 2014, no a aj na globálnej úrovni sa uznal náš prínos, napríklad aj Bazilejský výbor pre bankový dohľad teraz hovorí o znižovaní kapitálových e, poplatkov e, pre malé a stredné podniky a pripočka pre malé a stredné podniky. E, tento koeficient sa zvažoval a bude zvažovať aj pri revízii kapitálových požiadaviek. To plánujeme ešte v tomto roku. Keď sa pozrieme na celkové objemy požičiek pre malé a stredné podniky a úlohu koeficientu v tejto súvislosti. Budeme sa snažiť posúdiť, či vychádzajúc z dôkazov tento koeficient je naďalej vhodný Mm, vychádzajúc e, z e, teda definície malého a stredného podniku a výšky pôžičky. E, Viacero rozdrojov informácií využijeme, napríklad aj nedávne verejné pripomienkovanie CR, pokiaľ ide o bankové pôžičky pre hospodárstvo toto je vec, ktorá bola spustená v septembri minulého roka. IBA e správa o malých podnikoch a o koeficiente na podporu MSP tiež e, je zdrojom e, informácií pre komisiu v tejto súvislosti. A na záver zdôrazňujem, že budúce bankové pôžičky by nemali byť dominantnou reakciou na medzrovo financovaní margastrých podnikov v EÚ diverzifikácia zdrojov financovania. Tu je potrebné dosiahnuť a dominantná úloha bank by mala byť znížená. Toto je jeden z cieľov projektu Únie kapitálového trhu s cieľom teda zvýšiť úlohu kapitálových trhov v ekonomike EÚ. Ďakujem pekne, pán komisár. A teraz a pán Zalba ako ďalší ročník, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička, pán komisár, vážené dámy, vážení páni. Dovolte mi, aby som sa na úvod poďakoval pánovi komisárovi za úvodné slova. Mm, súhlasíme s nimi, áno, malé a stredné podniky sú motorom rastu a tvorby pracovných miest v EÚ a je dôležité, aby boli v jadre politickej činnosti Európskeho parlamentu. A chcem sa poďakovať pánovi Tajanimu, za jeho obrovské úsilie, nielen teraz, ale už aj v minulosti, kedy bol podpredsedom Európskej komisie a vždy malé a stredné podniky podporoval. Vďaka jeho iniciatívam Drahý priateľ Antonio, vďaka mnohých tvojich ini, mnohým tvojim iniciatívam sú malé podniky teraz na tom lepšie ako v minulosti a Európska centrálna banka nie je riešením, je to iba súčasť riešenia a preto si ceníme iniciatívy v podpore koeficientu na podporu MSP. E, dôležitý ale aj jednotný kapitálový trh a tu vás chcem, dámy a páni, vyzvať, aby ste podporili prvý legislatívny balík v tejto oblasti, ktorý je témou mojej správy, takže dámy a páni, prosím, urýchlíme legislatívny proces a zabezpečme tak väčšiu diversifikáciu finančných zdrojov pre MSP, lebo, kolegyňa, kolegovia, podpora MSP, to je vlastne podpora pracovných miest. Keď podporíme tieto podniky, podporíme hospodársky rast. Ďakujem. Ďakujem. Teraz pán Gualtieri, nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička. Ja sa chcem poďakovať pánu komisárovi Hanovi za jeho vyjadrenie, takisto ako aj pánovi komisárovi Hillovi za reakciu na list, uh, eh, list kde veľká časť poslancov z výboru EKON vyjadrila jasný názor a, a to takisto vyplynulo aj z tej rozpravy. Je tu veľká väčšina v rámci výboru EKON a parlamentu, Európskeho parlamentu, ktorá hovorí, že takýto koeficient podpory treba zachovať, dokonca posilniť. To je samozrejme politická skutočnosť e, a komisia, ako aj iné úrady EU musia toto zohľadniť, pretože my chceme mať e, jasnú politiku v tejto oblasti. A my z tohto pohľadu E, sme sa so záujmom oboznámili s týmito výsledkami tejto správy, ale my samozrejme nechceme meniť všetky veci, ktoré sa týkajú prudenciálnej politiky voči malým a stredným podnikom. Takáto iniciatíva tu bola predostrená a je treba, jasne to hovoríme, zachovať a dokonca posilniť. Tie dôkazy, ktoré boli poskytnuté, tie môžeme aj prevrátiť, pretože nie je jasné, aké, je to riziko úverov, aké je úverové riziko a akým spôsobom banky môžu sa rozhodovať zvyšovať takýto prach. Čiže je jasná pozícia parlamentu a my sme e, radi, že to podporuje aj komisia a my budeme pokračovať naďalej v našej iniciatíve v tejto téme. Ďakujem. Minúta a pol, pán Vigas. Áno, malé stredné podniky sú tou miechou európskeho hospodárstva, ale momentálne sú vzhľadom na krízu vystavené veľkým problémom, hlavne pokiaľ ide o prístup k úverom. Sú to peniaze často na výplatu miest. Opatrenia, ktoré boli prijaté na podporu Maxim podnikov Kozme Horizon 2020, táto iniciatíva to sú miliardy eur, ktoré boli Európskou centrálnou bankou eh, do ekonomiky napumpované, ale nedostávajú sa k tým, eh, ktorí ich potrebujú. Takže v čom spočíva ten problém? No už máme tu takýto červený cyklus eh, neustálých úspor, čo podkopovať dôveru tých, čo chcú investovať. A máme bankový systém, ktorý Mm, je e, skôr vhodný pre špekulantov. Naozaj politika verejných investícií e, s pôl efektom na súkromné investície a štualizácia finančného systému iba takto sa nám podarí spustiť hospodársky rast. Ďakujem. Ďakujeme. A teraz dá slovo pani Parker. Thank you, President. This oral question... Ďakujem táto ústná otázka hovorí, že jeden z hlavných prekážok k rastu malých stredných podnikov je ich prístup k financiám. E, môže to byť do istej miery pravda, ale táto otázka nerieši tie zásadné otázky, ktoré e, SM, malé a stredné podniky e, majú veci regulácie. Štatistiky ukazujú mimoriadnú záťaž, ktorú musí malé a stredné podniky značať v súvislosti s predpismi. Napríklad, keď ste naložili na seba do, na kopu všetky E, pravidla predpisy EU e, boli by e, vyššie ako Nelson Slub a to sú um, pravidla predpisy, ktoré postihujú britských podnikateľov a musia ich plniť a je preto prirodzené, že títo sa cítia zaplavení um, týmito prekážkami, ktoré musia plniť a preto chcú opustiť EU, len keď budú hlasovať za opustenie EU 23. júna podniky a ekonomika môže začať eh, prekvitať eh, oslobodená od eh, nadmernej regulácie EÚ. Pán Piper, 1,5 minúty. Mikro. Dank, Frau Präsidentin. Ďakujem, pani predsednička. Myslím, že pre um, britské hospodárstvo to naozaj bolo E, lepšie, keby ostalo v EÚ. To e, vedie podnikateľi, ale že aj e, niektorí politici nie. Keby v časoch finančnej krízy boli len globálne koncerny a banky v EÚ, tak by to bolo dnes zle s pracovnými miestami a s uh, nášho kontinentu. Boli to práve pružné stredné podniky v rôznych uh, ktoré nám pomohli čeliť tejto kríze a malé podniky a ich e, zamestnanci e, sa identifikujú s podnikmi a preto im to nesmieme zbytočne stiažovať a nie je potrebné, aby e, každý malý a stredný podnikoch v naredení o kapitálových požiadavkách mali faktor opravný pre riziko vlastné imenie je to e, nárazník e, pre tlmenie e, rizik a aj pre rizik na finančných trhoch. Preto táto hranica musí byť zvýšená a pre majiteľov týchto podnikov m si mať ďalšie uľahčenia pri zabezpečení úverov a kapitálového financovania je žiadan komisia, aby ehm, toto zohľadnila, pretože investície do stredných eh, podnikov sú investície do budúcnosti EÚ. Ďakujem. Je tu modrá karta od pána Rubika. Akceptujete ju? Es gibt nur wenige Abgeordnete, aber... Je len malo poslancov, ale um, kolega Rubik eh, patrí k ním, od ktorých to akceptujem. Möchte mich beim Kollegen Pieper ja sa chcem kolegovi Piperovi srdečne poďakovať. Všetci vieme, že základ pre dobré financovanie e, sú zisky e, firiem, e, ktoré vykazujú, to súvisí aj so zdaním ním. Myslíte si, že táto otázka v národných štátoch má zohrať dôležitú úlohu? Ähm, natürlich Fragen der Besteuerung. Prirodzene otázka zdanenia znamená, že tam sa majú platiť dane, kde e, sa robia aj plnenia a výkony a preto my v Európskom parlamente e, máme e, vyšetrovací výbor k nekalému konaniu podnikov a dúfam, že komisia e, prebere, e, či e, ide o um, podvody v um, DPH alebo v spoločnom zdaniteľnom základe. A my ako EPP sme um, túto preverku pre malé a stredné podniky vždy požadovali. Ďakujem teraz pán Negresku k spontánnej rozprave KSTI. Thank you. <clears throat> imm urile reprezintă coloana vertebrală a economiei europene. predstavujú hospodárstva a ich podpora by nemala byť len jednoducho heslom Eh, hlavné ťažkosti, ktoré eh, majú malí podnikatelia, sú prístup k financovaniu. Ja som um, bol kedysi taký um, mladý podnik. Aká banka bude financovať takého podnikateľa, ako môžete um, mať prístup na isté trhy, ak isté štáty um, ponúkajú výhody veľkým um, korporáciám? Viem, že e, problém ustanoviť si celú európsku stratégiu pre zjednodušenie prístupu pre e, financovanie na malé stredné podniky a tento faktor podpory malých stredných podnikov je dobré opatrenie, ale nie je dostatočné. Mali by sme tiež podporovať e, začínajúce podniky, napríklad plány pre strategické investície eh, by umožnili 75 miliard eur eh, pre tieto podniky, ale Európa by eh, mala umožniť konkrétne opatrenia. Ďakujem, pán Maria. Mm, malé ostatné podniky zabezpečujú 55 HDP Európskej únie a zamestná ľudí a mnoho činností malých a stredných podnikov e, závisí od financovania v e, bankách e, a prístup k financovaniu je stále ťažký, pretože ich E, vnútorný kapitál e, sa e, ich požiadavky kapitálové sa rozširujú a to ich zaťažuje a to sa musí zmeniť a myslím si, že veľa z tých možností na podporu ešte nebolo vyčerpaných. Grécko je postihnuté týmto a viac ako 30 podnikov majú ťažkosti vôbec získať nejaké financovanie trojka e, je pritomná e, v Grécku a vyžaduje e, predaj červených úverov, teda tie, ktoré nie sú vymožiteľné a to znamená, že mnohým malým ostatným podnikom tým hrozí bankrot. Čo na to povede pán komisár Ako to môžete zosladiť, to, čo sa teraz v Grécku, s tým, čo sa teraz vyskutuje vy budete ďalej eh, pokračovať tejto agresívnej politike ako trojka eh, na tieto mm, nesplacené eh, úvery? Musíte na to odpovedať. Ďakujem, komisár Hahn. Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin, meine Damen. Ďakujem, pani predsednička, dámy a páni, a tie, ktorí tu ešte sú. Srdečne ďakujem za vašu angažovanú diskusiu a ľutujem, že tak e, neskoro večer e, sa diskutuje o e, m, takých podstatných veciach, ako sú malé a stredné podniky v Európe, pretože naozaj sú e, chrbticou nášho hospodárstva. Chcem pripomenúť, že v EU máme 23 miliónov malých a stredných podnikov a presne e, toľko nezamestnaných a keď e, každý z týchto podnikov by prijal jedného nezamestnaného, tak by sme e, vyriešili problém nezamestnanosti. A keď by sme to museli nechať tým 500 najväčším európskym podnikom, tak potom by každý podnik musí asi 50 tisíc pracovných miest, čo teoreticky asi nie je možné. Ukazuje sa, aké sú dôležité sú malé a podniky a môžem vám preto uh, vás ubezpečiť, že komisia sa bude intenzívne e, zabrať rozvojom a posilnením malých a stredných podnikov, ale chcem vám tiež povedať, že e, náš prístup je taký, že chceme im e, zabezpečiť podmienky a nechceme im do toho zasávať, ale chceme umožniť, aby sa európske hospodárstvo mohlo rozvíjať a to je možno len, ak bude na to hodný ramec, ale e, musí byť zaručená e, ekonomická činnosť, ale potom bude môcť hospodárstvo zabezpečiť alebo otvoriť nové pracovné miesto. Ešte raz ďakujem za túto rozpravu. Thank you, Commissioner. And... Ďakujem, komisár. A ďakujem, pán Mrez. Ďakujem, komisár. Myslím, že ste e, nám dali nápady na rozmýšľanie Pán Morais, váš mikrofón je vypnutý, ale eh, z respektu komisáru, on eh, nie je povinný odpovedať na tú otázku a opýta sa, že či chce eh, na ňu odpovedať. Ak nechce na ňu odpovedať, tak dúfam, že budete rešpektovať jeho. Odpoveď komisára, ak nechcete odpovedať, to je v poriadku. Ďakujem. Ja som chcel na záver